chcela informovať eh, k správam, ktoré eh, boli predložené včera plénu podľa pravidla 231 rokovacieho poriadku. K ním neboli žiadne návrhy na hlasovanie predložené a preto tieto opravy korigenda budú považované za schválené. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a síce